Najprv dávam slovo pánu Tamburánovi na 4 minúty. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera commissario, buonasera colleghi. Dobrý večer. Pani komisárka, vážení kolegovia. Energetické označovanie je európskym úspechom. Začalo to pred 20 rokmi a skopírovali to všade vo svete. Všetci to uznávajú a je to záruka toho, že produkty, ktoré sa dostávajú do domácností 500 miliónov obyvateľov EÚ, splňajú isté kritéria, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Ekodizajn a energetické označovanie umožnili európskym občanom, aby si kupovali stále účinnejšie práčky, chladničky, žiarovky, kotle a tak ďalej a tým obmedzovali spotrebu energie rovnako ako aj emisie a tiež šetrili peniaze. Obmedzila Obmedzili sa tým choroby, škody na životnom prostredí a tiež politická závislosť nášho kontinentu. Treba však povedať, že energetick- označovanie energetickej účinnosti teraz e, už nie je až také efektívne, pretože máme rôzne stupnice, ktoré sú metúce, sú tam všelijaké plusy e, v tom označovaní a teda tým pádom nie je jasné, aký je rozdiel medzi jednotlivými stupňami produktov. Čiže je na čase tento systém obnoviť a zefektívniť a musíme využiť alebo teraz zohľadniť pokrok informačných technológií. A tiež musíme lepšie komunikovať so súčasným trhom aj s výhľadom do budúcnosti. Stotožnil som sa s cieľmi pôvodného návrhu a predkladám následujúce návrhy. Je potrebné odstrániť tie plusy, informácie digitalizovať a posilniť dohľad nad trhom. Konzultoval som s rôznymi ľuďmi, s spotrebiteľmi, s malými strednými podnikmi, s mimovládnymi organizáciami, s dozornými orgánmi, s rôznymi občianskými združeniami. No a navrhol som veľmi obsiahlu správu, ktorej cieľom je posilniť dôveru občanov po škandále v automobilovom sektore, ktoré ohrozujú dôveryhodnosť našej legislatívnej činnosti. Verím, že tento návrh prispieje k vytvoreniu efektívneho moderného e, šítku verzie 2.0, že to nebude len nálepka, ale bude to akýsi vstupný portál do databázy údajov, ktoré budú uvedené v jazyku spotrebiteľa a bude možné ich vzájomne e, navzájom porovnávať. Na, výboru, na výbore sme sa dopracovali k veľmi solidnému textu, veľmi vyváženému a na výbore ITRE bol prijatý jednohlasne a tu sa na plene o ňom bude hlasovať v stredu a dúfam, že to bude rovno nadšené. Medzi viacerými prvkami, ktoré sú v texte, by som chcel zdôrazniť pra- predovšetkým vôľu parlamentu posilniť mechanizmus definície noriem, na ktorých základe sa udelujú energetické triedy. Potrebujeme tiež vyššiu transparentnosť a kontrolu. Takisto je potrebné zohľadniť podmienky reálneho využitia produktu. Je nutné vykonávať kontroly a mm, dozorné orgány si musia vymieňať informácie. Dohodli sme sa tiež na tom, že vytvoríme databázu, tá bude mať dve sekcie. Verejnú a potom ďalšiu, ktorá bude vyhradená príslušným orgánom. Takáto databáza by mala byť sprístupnená čo najrychlejšie aj prostredníctvom kódu QR, ktorý sa bude nachádzať na tomto energetickom štítku. Vďaka tomu sa budú dať e, zosúľadiť informácie, ktoré uvádzajú výrobcovia. Existuje automatický mechanizmus na to, aby sa zrušili A+, A++, A++, a to čo najrychlejšie. Výnimkou budú iba kotle, pretože tie majú isté zvláštne charakteristiky, prečo potrebujú dlhšie obdobie na to, aby sa tieto plusky odstránili zo značenia. Taktiež máme všeobecné pravidlo na prepočet tzv. rescaling. Pani predsedajúca prerušuje rečníka. E, musela som vás prerušiť, lebo ste mali 4 minúty času a tie treba dodržať. Treba dodržiavať rečnícky čas. Je to veľmi dôležitá téma, nechcela som vás prerušiť, ale prosím, dbajte na vyčlenený rečnícky čas. A u nás je zvykom, že keď sa hovorí, tak sa pritom postaví. To patrí k našemu spôsobu práce. A teraz dávam slovo pani Malmström. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení poslanci. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Tamburano a kolegom za prácu, ktorú odviedli. Jeden zo základov EÚ je ochrana spotrebiteľov a občanov, ako aj prechod k čistej energii, ktorú potrebuje Európa. V júli 2015 prišla komisia s týmto návrhom aktualizovať právny rámec e, označovania elektrických produktov. Od zavedenia spred 20 rokov označovanie energetickej účinnosti umožnilo spotrebiteľom informovaný výber Viac ako 85 nás kontroluje energetický štítok, skôr než si kúpi novú pračku alebo chladničku. Energetické označovanie a ekodizajn sú politiky, ktoré predstavujú úspory, možnosti úspor pre spotrebiteľov a súčasne môžu priniesť 55 biliónov, miliard eur ďalších ziskov pre firmy. Znamená to, že ide aj o energetickú bezpečnosť, udržateľnosť alebo konkurencieschopnosť. Dobrá správa je, že označovanie posilnilo vývoj efektívnejších, účinnejších produktov, výrobkov. To treba tomu treba aplaudovať. Súčasne to znamená, že táto nálepka šítok označenie sa stalo obeťou vlastného úspechu. Vyžaduje si aktualizáciu, väčšina modelov je v najvyšších kategóriách a, nepotrebuje, a preto nemá takúto informačnú výpovednú silu pre spotrebiteľ, Čiže E+, E++, E++, to všetko znamená, že tieto um, um, označenia sú menej efektívne pri e, presvedčovaní spotrebiteľov, aby si ich kupovali. Stali sa vlastne mínusom, takže začali sme reagovať na e, situáciu na trhu aj aj na to, čo chcú spotrebitelia a síce tie pôvodné triedy od A od a od APOG. G. To znamená, že chceme mať jasné informácie, aby občania vedeli, že si vyberajú čo najlepšie na základe informácií. Dneska spotrebiteľ chce poznať energetickú účinnosť zariadenia, tak ako chce vedieť, e, poznať počet kalórií v potravinách a to chceme dosiahnuť. Preto vítame podporu spravodajcu Európskeho parlamentu. To nám umožnilo dosiahnuť veľký pokrok v tomto návrhu. Prišli ste s mnohými zaujímavými návrhmi v svojej správe Avšak sú tu dve zmeny, ktoré navrhujete, o ktor- ktoré nemôžem akceptovať. Mne sa totiž zdá, že oslabujú práve úspech, ktorý chceme dosiahnuť. Ustanovenia, aby výrobcovia mohli mať u seba informácie o, o dodržiavaní a pritom to má byť centrálne prístupné pre orgány dohľadu trhu, považujeme za veľmi problematické a myslíme si že to nebude fungovať. Správa tiež navrhuje dať menej času komisii na to, aby vytvorila databázu jeden rok na miesto dvoch. Proste to nie je reálne. Ak to urýchlime, ak urýchlime vypracovanie databázy, tak dosiahneme zlú kvalitu databázy a to nechceme. A je to, je to lehota, ktorú nedokážeme splniť. Tomu treba zabraniť. Teším sa na spoluprácu s vami a s radou, aby sme mohli rescaling a databázu zaviesť na čas bez veľkej záťaže a zhonu, pretože nová legislatíva má pomáhať spotrebiteľom a pomôcť im pri rozhodovaní o tom, ako budú e, spotrebovať energiu. Ďakujem im. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A teraz dávam slovo vedúcim predstaviteľom alebo predstaviteľom politických skupín. Prvý je pán Reul. Nech sa páči. Pani predsedajúca, dámy a pani milí kolegovia, v prvom rade ďakujem za dobrú spoluprácu, bolo to veľmi náročné. Po druhé, label e, štítok je úspech. Dosiahli sme kompromis po dlhej práci a môžem povedať, že keď tento kompromis sa veľmi zmení, tak ho nedokážeme dosiahnuť, nedokážeme ho udržať. Takže myslím, že by sme si mali e, rozmyslieť, či prídeme s pozmenujúcimi návrhmi, alebo či budeme považovať to, čo sme dosiahli vo výbore, za maximum, čo sa dá dosiahnuť. A ja mám niekoľko obav. Sú to dve veľké. Poprvé, v našej politickej skupine je to kritika databanky, časoch, keď sa každý koncentruje na veľké veci a vlády členských štátov e, unikajú spolupráci pri centrálnych otázkach, ako je vytvorenie centrálnej európskej databázy. To jednoducho nechápem. Táto správa, e, ktorá má byť v dat- ktorá ktorá predstav... tie údaje, ktoré sa majú dostať do databázy, je niečo veľmi malé. Jednoducho sú to údaje, ktoré sú aj mnoho dvo... mnohokrát dostupné na eh, online a náklady budú vysoké. Komisia hovorí 1,5 milióna eur. My si myslíme, že to bude oveľa viac. Vieme o tom od ľudí, ktorí na tom pracujú a ja neviem, či je vôbec potrebné mať takúto databázu orgány dohľadu na trhom vôbec neprijavilo to záujem a potom ochrana údajov, lebo na konci každý vie predsa len, že musíme byť veľmi opatrní, máme tam veľmi citlivé údaje, ktoré nemusia byť dostupné všetkým. Ja mám podľa svojej predstavy dve minúty a ešte mám čas, pani predsednička. Vy ste mi povedali dve minúty. 1,5 minúty. 2 minúty. Nie. 1,5 minúty. Veľmi ma to mrzí. Dal som vám takmer 20 sekúnd viac. A teraz za skupinu SAD pani Werner. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi aj kolegyniam, o tom hovoril. Naozaj táto spolupráca bola dobrá ústredným kameňom energetickej únie je aj energetická účinnosť, pretože účinné využívanie energie znamená šetrenie zdrojov. A ja si myslím, že tu máme ešte pred sebou veľký potenciál, ktorý nám môže pomôcť dosiahnuť spoločné ciele pri ochrane klíny klímy. Okrem toho, efektívne využívanie energie posilňuje našu nezávislosť od tretich štátov a šetrí peniaze všetkých spotrebiteľov a podnikateľov. Energetický štítok je úspech. Takéto vykazovanie energetických tried účinnosti umožňuje spotrebiteľom porovnávať jednotlivé výrobky a robiť informovaný výber pri nákupe. To prispelo k tomu, že energetické označenie daných produktov sa ďalej vyvíjalo, rozvíjalo a dnes sú výrobky oveľa efektívnejšie, účinnejšie, než boli predtým. Dobrá kategória energetickej účinnosti je rozhodujúci argument a preto e, priemysel to chápe ako konkurenčnú výhodu. Úspech viedol k tomu, že dnes mnoho elektrických spotrebičov, e, spotrebičov sa nachádza v najvyššej energetickej kategórii a A plus vlastne znamená najhoršiu energetickú kategóriu. E, šítok sa stal neprehľadný a vedie to k zmetku spotrebiteľov a naozaj nastala najvyššia do, najvyšší čas na to, aby sme sa pri elektrospotrebiteľoch už konečne snažili vytvoriť štítok, ktorý bude zrozumiteľný pre spotrebiteľov. Teším sa, že sa nám spolu podarilo vytvoriť, dosiahnuť veľmi dobrý, silný kompromis pre väčšinu výrobkov. Poprvé, budeme mať jednotné triedy od A po G pre všetky výrobky. To bude úplne jasné, zrozumiteľné a prispieje to k tomu, že spotrebitelia budú môcť porovnať výrobky na jeden pohľad a rozhodnúť, ktorý je efektívnejší, účinnejší. Po druhé je dobré, že domáce spotrebite musia byť do 21 mesiacov označené novými štítkami, a ostatné výrobky majú potom e, lehotu 5 rokov. A po tretie, vytvorenie databanky pre príslušné orgány a to je, te, to je zatvorená databanka, to nie je otvorená databanka pre spotrebiteľov, je to uzavretá databanka pre orgány dohľadu členských štátov, ktorá im pomôže v práci a členské štáty to podporujú. Podľa nás zo sociálno-demokratického pohľadu existujú práve ešte body, ktoré by sa dali podľa nás lepšie riešiť. Napríklad my si myslíme, že centrálna databanka je priateľná a podporujeme aj to, aby členské štáty mohli použiť stimuly pre občanov s nízkymi príjmami. Dosiahli sme kompromis, ktorý je výsledkom e, tvrdej práce a chcem požiadať, aby sme správu podporili a kompromis nenarušili. A ďakujem ešte raz spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne, pani Werner. A teraz za ECR pán Ashley Fox. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Súčasný systém iba metie spotrebiteľov a ja som veľmi rád, že A+, A2+, a A3 plus kategórie už neexistujú a že sa vraciame späť k písmenkám A až G. Myslím si, že časový rámec na dosiahnutie tejto zmeny je rozumný pretože vyhovuje aj spotrebiteľom, aj výrobcom. Máme isté výhrady ku vytvoreniu produktovej databázy. Nie sme spokojní, že navrhnutý text objasňuje záležitosti, ktoré sa týkajú výrobcov. Tom, tomu sme radi, pretože komisia to nepredložila. Tieto nástroje by nemali byť ešte väčším zaťažením pre priemyselné odvetvia. Od komisie sa žiada, aby vzniklo 10-ročné časové obdobie, v ktorom sa bude rozhodovať o budúcom, e, budúcej podobe energetického štítku. Myslím si, že výrobcovia aj spotrebitelia potrebujú istú, istotu. Celkovo, celkovo máme pocit, že je to dobrá legislatíva na osoch spotrebiteľov, ktorá znižuje náklady. Takisto smernica dobre zafungovala, ale niektoré pozmeňujúce návrhy z iných politických skupín jednoducho pridávajú zbytočné podrobnosti a opisy, a nie je to na osoch spotrebiteľov. To potom ohrozuje výrobcov a dusy inováciu. Celkovo je to dobrá správa, pán predseda, a teším sa, že budeme o nej hlasovať v stredu. Ďakujem. Pán Ashley Fox, je tu modrá karta od pána Sányho. Akceptujete? Áno. Nech sa páči, pán Sany, máte slovo. ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Dlho ste hovorili o tomto systéme, jeho výhodách pre spotrebiteľa. Hovorili ste o tom, že spotrebitelia dokážu takto lepšie posúdiť jednotlivé výrobky. Avšak Nemyslíte si, že aj priemysel by mal byť chránený? Nech sa páči odpoveď. Áno, pán predseda. Myslím si, že spotrebitelia budú profitovať z týchto štítkov. V tejto chvíli máme niektoré produkty, kde všetko má A+, dve plusky alebo tri plusky, čiže tie najmenej efektívne produkty majú plusko, čiže potrebiteľ si myslí, že si kupuje dobrý produkt a pritom to je ten najmenej efektívny produkt. A iste je pravda, že každý právny predpis predstavuje isté bremeno na výrobcu a na priemysel a to potom sa odráža na nákladoch pre spotrebiteľov, ale môjim cieľom v tejto správe bolo práve tieto aspekty vyvážiť. Ďakujem teraz za Alde. Pani Gering, dve minúty, nech sa páči. Geacht voorzitter, ehm, beste collega's. Milí kolegovia, vážený pán predseda, reforma energetického štítu musí naplňať rôzne ciele. V prvom rade sa musíme postarať o to, aby sme stimulovali výrobcov inovovať a vyrábať stále energeticky účinnejšie výrobky a umiestňovať ich na trh. Po druhé, Potrebujeme efektívnejšiu kontrolu trhu. To sa dá dosiahnuť lepšou spoluprácou a výmenou informácií medzi kontrolnými orgánmi členských štátov. A na záver sa treba posiadať o to, aby spotrebitelia mali čo naj, kupovali čo najviac energeticky šetrných na, e, výrobkov. To ušetria ich náklady na energie. Je zosledné, aby sa tieto ciele dosiahli spôsobom, ktorý je dobrý pre spotrebiteľov, aj výrobcov, aj všetkých ďalších. Preto musíme pamätať na malých e, dílerov, predajcov, SM, malé a stredné podniky. Nesmeme im spôsobiť ďalšiu záťaž. Pán e, spravodajca, kolegovia, myslím si, že Výsledok hlasovania Vitre priniesol dobrý kompromis, ktorý zohľadňuje rozdiely medzi jednotlivými politickými skupinami, ako aj e, ciele a záujmy jednotlivých aktérov. Myslím, že sme sa rozhodli pre ambiciózny postup, ktorý jasne ukazuje každému, čo sa smie a čo sa dá, čo sa nesmie a nedá sme práve ešte v dozvukoch škandálu firmy Volkswagen a preto je veľmi dôležité, aby sme sa postarali o to, že spotrebiteľ znovu získa dôveru v to, vo výrobky, ktoré vidia kupuje. Ja chcem byť aj otvorená. Chladnička, ktorá spotrebuje veľa elektrickej energie, je pre mňa rovnaké zlo ako auto, ktoré spotrebuje veľa nafty. V obidvoch prípadoch sa vy ako, vás ako konzumenta zavádzajú. Je to zle pre životné prostredie a vy to cítite na svojej peňaženke, či pri, napríklad pri platbách za energiu. Tento ambiciozný návrh by sme mali dobre predložiť členským štátom, ktoré by ho mali brániť a zasadiť sa zaň. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Gering. A teraz dávam slovo poslancovi Silikiotisovi za GUE. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som sa chcel poďakovať správodajcovi pánovi Tamburánovi za veľmi dobrú spoluprácu. Naša skupina nastojila na tom, že je dôležité, aby sme zavedli taký systém označovania, ktorý by bol pochopiteľný pre spotrebiteľov a obsahoval by všetky dôležité informácie. Preto som rád, že sa odstránili symboly. A teraz je to naozaj čitateľnejší systém, je to jednoduchšie. Spotrebitelia budú lepšie schopní zhodnotiť elektrickú spotrebu prístroja. Budú sa na základe toho môcť rozhodovať tak, že im to umožní ušetriť energiu, ako aj finančné prostriedky. Preto by sme chceli, aby sa tento systém uplatňoval na všetky zariadenia. Je tu tiež návrh vypracovať databázu výrobkov a spotrebitelia by k nemu mali prístup zadarmo. My si myslíme, že takáto databáza poskytuje veľa informácií nielen o produktoch, ale aj e, o právach spotrebiteľov. Spotrebiteľa tak nebudú môcť byť zavádzaní zo strany podnikov. Chceli by sme povedať, že dôverujeme spravodajcovi v tom, že bude úspešný v rokovaniach s komisiou a s radou. Ďakujem za zelených, pán Javor. Za minútu a pol. Valóban egy nagyon fontos E, fájl vitája e, folyik e, most itt a... Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi dôležitá diskusia, ktorú teraz vedieme v parlamente. je veľmi dôležité, aby konzumenti boli dobre informovaní o spotrebe elektrickej energie. Správa, ktorú sme prijali vo výbore ITRE, neobsahuje mnoho z samotného návrhu pána Tambra a preto by sme mali zachrániť niektoré časti v tomto návrhu. Je nevyhnutné, aby spravodajca dostal mandát do trialógu. Je taktiež potrebné, aby, sme, aby rok 2023 bol rokom nového označovania pre všetky výrobky je rovnako nevyhnutné, aby spotrebitelia boli informovaní o energetickej spotrebe v životnom cykle, pretože nemôžeme mať jednotné označenie pre všetko. Ďakujem veľmi pekne. Za ENF pani Barbara Kapel. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Táto práva o novom označovaní domácich spotrebičov slúži najmä spotrebiteľom a chcem sa poďakovať súčasne spotrebiteľovi, ktorý hovorí o označovaní. Potom je tu tá otázka databanky, ktorá je tiež bezproblémová, pretože by mala uľahčiť prácu aj e, na vnútroštátnym orgánom dohľadu nad trhom. A vítam vrát návrat k starému označovaniu od A po G. Energetický štítok je úspešný príbeh, ako sme počuli, 85 európskych spotrebiteľov sa pri svojom rozhodovaní o nákupe naň spolieha a súčasne sa stal hnacou, um, stala hnacou silou uh, vývoja, zlepšovania výrobkov vo výrob, samotných výrobných kruhoch. Ale ako som povedala, budeme mať jednotné triedy A až G a bude to viesť k tomu, že budú kupovať tie najefektívnejšie výrobky, čo bude viesť k vývoju ešte efektívnejších výrobkov, znižoveniu nákladov na energie Dôležité je, aby sa ale výsledky merali, testovalo v reálnych podmienkach a nie v laboratóriu. Spravodajcia našiel dobrú e, cestu a e, vidíme, že tento prístup podľa mňa zvýši záujem o vývoj nových e, energeticky účinných výrobkov. Myslím si, že týmto návrhom to aj dosiahneme. Ďakujem. A teraz pán Hökmark. Vážený pán predseda, ďakujem. Pán spravodajca za správu. Myslím si, že je veľmi dôležité, keď hovoríme o označovaní energetickej účinnosti, že celá myšlienka nie je o tom, ako robiť veci správne, ale ako robiť veci lepšie a lepšie. Práve preto je dôležité, veľmi jasne označiť energetickú účinnosť tak, aby tomu ľudia rozumeli. Tým dávame do rúk e, spotrebiteľom nástroj, aby si mohli lepšie vybrať. Tým podporujeme priemyselné odvetvia, aby mohli vyvíjať lepšie technológie. Myslím si, že je to dôležité nielen pre túto diskusiu, ale aj pre ďalšie diskusie o energii a o energetickej efektívnosti. Každá nová generácia o akékoľvek stroje, strojčeky, prístroje ide, je lepšou generáciou ako predchádzajúca generácia týchto prístrojov a netreba, aby veci zastali na mieste, aby boli rovnaké. To isté platí o energetickej efektívnosti. Veci sa majú zlepšovať. Dôležité je, aby sme eh, si nemysleli, že nariadeniami a predpismi môžeme dosiahnuť priveľa, ak databáza nebude jednoduchá a základná, tak bude jednoducho zamrzať celý rozvoj, bude zablokovaný rozvoj. Práve preto musíme podporiť kompromisy, ktoré tu odzneli, ale treba počiarknúť aj to, že toto všetko musí vychádzať z technológií, ktoré vyvíjajú podnikatelia a ktoré vychádzajú z rozhovorov medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. Teraz má slovo pán Flavio to, za to. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Klimatické zmeny a zabezpečenie dodávok energií v sebe nesú voľbu. Voľbu zo strany spotrebiteľov. Spotrebitelia by mali dávať prednosť takým riešeniam pri domácich spotrebičoch, ktoré ušetria energiu a to môže takisto Európe ušetriť tóny ekvivalentov e, surovej ropy. Napríklad v Taliansku to, ide, to sa šplha do zavratných výšok, keby sa všetci takto rozhodli. Ale nesmieme ani dopustiť, aby boli domáce spotrebiče kvôli tomu prídrahe. Musí tu byť istá kontinuita, konzistentnosť a takisto sa musí prihliadať na energetiku v súvislosti so zmenami klímy. Táto správa na všetky tieto záležitosti prehliada a preto chcem poďakovať pánu Tamburánovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol na tomto texte. Technologický progres vzal do úvahy potrebu niektorých konkrétnych odvetví, napríklad výrobcov bojlerov, a takisto nám umožnil pochopiť e, rôzne technické systémy, scaling systém napríklad a dúfame, že budú všetky inštitúcie úspešné v presadzovaní tejto iniciatívy. Teraz má slovo pán Jose Blanco López. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto nariadenie, nariadenie o označovaní energetickej účinnosti, nepochybne je kľúčom. Spotrebiteľovi to uľahčí rozhodnúť sa, byť informovaný o tom, čo, je, čo bude dopad jeho domáceho spotrebiča na životné prostredie, aký bude tento dopad a takisto aký bude dopad na faktúru elektriny, na odber elektriny týmito spotrebičmi. Nepochybne nám to pomôže pri zredukovaní emisí skleníkových plynov. Je nevyhnutné, aby sme e, urobili iný formát energetického štítku, pretože je priveľa produktov v najvyšších triedach energetickej účinnosti a potom je to vlastne celé devalvované. Keď takáto, takýto formát, takéto schémy e, nie sú smerodajné a nie sú, nič nehovoria. Štítok, energetický štínok, štítok sa musí zmeniť, aby sme sa vyhli škandálom, ktoré sme už videli pri niektorých typoch spotrebiteľských produktov. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Kofot. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Rozhodnutia, ktoré sa urobili v roku 2010, sa teraz stále zosilňujú, pretože existujú stále prísnejšie energetické požiadavky. V roku 2020 sa ušetrilo toľko, koľko spotrebovalo Taliansko. Každá domácnosť v Európskej únii priemerne ušetrilo 3300 krona na svojom elektrickom účte na faktúre každý rok. To je veľmi dobrá správa pre životné prostredie a každodenná správa pre európskeho občana, či sú to Dáni, či sú to Portugalčania, Portugalci. Je to európsky úspech, nepochybne je, a mali by sme ho posilniť a rozšíriť. A+, A++, A++, to nie je e, prínosné, je to zbytočné, keď takéto niečo čítame napríklad na práčkach. Myslím si, že by sme sa mali vrátiť k písmenám od A po G, ktoré lepšie odrážajú, aký má dopad takýto spotrebič na životné prostredie. Ďakujeme. A teraz je spontánna rozprava Catch the Eye a pán poslanec Franz Bogovič sa do nej prihlásil ako prvý. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem túto iniciatívu a to, aby sme dosiahli ďalší pokrok. Účinná spotreba energie zodpovedá aj tým výzvam, pred ktorými stojíme, napríklad zmena klímy, závislosť Európy na dodávateľoch energie a podobne posledných 20 rokov sa Európa intenzívne zaoberá touto témou a zrejme nám chýba ju niektoré veci a to znamená, že ideme teraz správnym smerom. To je dobre pre spotrebiteľa a ja samozrejme podporujem aj zmenu označenia, to znamená, že budeme mať triedy od A po G a na druhej strane aj kontrola e, vykonávania týchto opatrení musí byť efektívnejšia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 Súvisí to s otázkami klímy, udržateľného rozvoja vnútorného trhu, ale v súčasnej situácii, hlavne na juhu Európy, je potrebné, aby označovanie, energetické označovanie malo za cieľ bojovať proti tej hambe, ktorou je energetická chudoba. V októbri 2014 sa stanovil cieľ dosiahnuť zvýšenie účinnosti 27 do roku 2030. Aby sme tento cieľ dosiahli, je potrebné, aby všetci operátori dávali správne informácie o energetickej spotrebe výrobkov, aby spotrebiteľ e, ich mal k dispozícii, ale je potrebné, aby sme sa mohli aby sme mohli vychádzať z dobrých informácií pri príjmaní rozhodnutí toto je možnosť, ako prispieť k tomu, aby obyvatelia mohli robiť úspory a tiež sú potrebné financie, aby bola zabezpečená informovanosť spotrebiteľov. Ivan Jakovčič. Tak vlapis. Pán Ivan Jakovčič, nech sa páči. Dámy a páni, na začiatku mi dovolte vyjadriť podporu tomuto návrhu a tejto správe. Myslím, že toto je niečo, čo určite môže prispieť ku zlepšeniu výroby takýchto produktov a určite to môže byť aj na prospech spotrebiteľov. Možno je troška nejasný ten predchádzajúci spôsob označovania etiketami. Mali by sme mať niečo jednoduché, niečo také, čo ozaj potrebujeme. A v tomto ohľade chcem vyjadriť plnú podporu tomuto návrhu. Pani komisárka, mám takúto otázku. Nemali by sme mať niečo jednoduché, aj niečo pre, pre ostatné produkty, aby to bolo jednoduché. Taký nejaký systém označovania, treba rozdiel kvalita služieb a produktov sa bude takto označovať. Jednotný trh by mal mať nejaký jednotný systém označovania kvality produktov a služieb. Ďakujem. A teraz v poslednom rade Šonkali, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že sme mali na dosah ozaj kvalitnú dohodu a je to cesta k tomu, že by sme mohli dosiahnuť, že globálne oteplovanie sa stlačí pod 2 Eh, po 2 stupne, pravda. Energetická účinnosť je nesmierne dôležitá téma a mnoho sa ešte dá v tomto smere vykonať. Máme určité ciele a sú zaujímavé aj detaily. A tí, ktorí chcú pomôcť, chcú zachrániť planétu, eh, konajú veľmi záslužne. Či je to A plus alebo e, B plus, to sú detaily. Dôležité je, aby sme začali s novou klasifikáciou, ktorá bude dávať zmysel, bude jednoduchá a bude na prospech spotrebiteľa, aby sa dosiahli hlavne tie ciele, tie veľké ciele, ktoré máme pred sebou. Ďakujem. Ďalej, v mene komisie, pani komisárka Malstrojmová, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Chcem vám poďakovať za túto užitočnú rozpravu. Vidím, že tu zaznieva výrazný konsenzus a podpora vo vzťahu ku označovaniu etiketami, aby to bolo na prospech spotrebiteľa. No a k tej databáze, to nebude až taká tak veľká záťaž. V podstate je to ale len povinnosť pre výrobcov a dovozcov, aby registrovali tieto výrobky. A vieme, že existujú rôzne delegované akty a potom tieto by sa mali zjednotiť, aby bolo ľahšie vykonávať aj dohľad nad trhom, aby príslušné kontrolné orgány mohli vykonávať svoju činnosť náležite a kvalitne. Vieme, že už napríklad v oblasti kozmetiky sa začalo takto konať. Celkové náklady by mohli byť nižšie než teraz už. Nebude potreba e, udržiavať, archivovať všetku dokumentáciu 5 rokov po tom, čo bol výrobok e, daný na trh. Proste nechceme znova e, prichádzať s ďalšími záťažami pre výrobcov. Samozrejme, tie normy musia byť pevné a kvalitné. Ale dnes dokážeme vyslať jasný signál v tom zmysle, že chceme urobiť niečo dôležité v záujme spotrebiteľov, niečo, čo je dôležité a dokáže to naozaj byť na prospech spotrebiteľa. Komisia je pripravená spolupracovať aj s parlamentom a ďakujem aj spravodajcovi, aj stieňovým spravodajcom. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Pani komisárke, a na záver, pán spravodajca, pán Dario Tamburáno má slovo. Nech sa páči, máte slovo. Chcel som poďakovať komisárke a všetkým kolegom, za našu spoločnú prácu, za ocenenie aj za kritiky. Kritiky boli tiež užitočné na to, aby sme vypracovali čo najvyrovnanejší text. V týchto mesiacoch, keď sme pripravovali túto správu a keď som pripravoval návrhu, tak som vždy e, mal na mysli jeden obraz, jeden sen. Um, spoločnosti 4.0 eh, a teda informácia o označovanie energetickej účinnosti. Predstavil som si, že ja jedného dňa by som si otvoril eh, obchod s elektrospotrebičmi alebo že by som do ňoho vstúpil a videl by som nové označenie a aby aj európsky občania, ale aj občania z iných krajín, z Bariči, či z iných mohli cez e, tento kód, ako bude označený tento výrobok, aby vedeli, aké, akú bude mať spotrebu energie a aké má e, teda technické vlastnosti. A zatiaľ takáto aplikácia neexistuje, ale určite príde, aby e, všetci mali informácie tiež o skutočných nákladoch spotreby energie tohto spotrebiča aby si mohli teda vybrať taký spotrebič, ktorý najlepšie uspokojí jeho potreby a aby mohol investovať do najúčinnejších e, spotrebičov aj z dlhodobého hľadiska. O takejto etikete som ja uvažovala, na ňu som myslela, dúfal som, že sa ju podarí uviezť do praxe v reálnom svete. Samozrejme, k tomu všetkému je potrebná aj troška šťastia a ja dúfam, že sa nám to všetkým spolu podarí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pánovi Tamburanovi. Ďakujem, pán poslanec Tamburano. Zatváram rozpravu a hlasovanie bude pozajtra v stredu. A e, ďalší bod